ktoré upratujú a aj tie nemôžeme diskriminovať a sú to ženy rovnako ako my. Áno, máte pravdu a teraz ideme hlasovať. Rada by som privítala z Kabilstanu, z Kabilska predstaviteľov eh, parlamentu. Eh, sú tu zástupcovia parlamentného výboru eh, pre spoluprácu s EÚ. Vítame ich medzi nami. Je pre nás, pre nás veľkou cťou, že ste nás navštívili a takýmto spôsobom posilníme spoluprácu medzi našimi národmi a inštitúciami. A rada v prvom čítaní a teraz budeme hovoriť eh, o téme. Eh, je to, máme tri mesiace, aby sa a